President. Vážený pán predseda, ctení poslanci, poviem najprv niekoľko slov po portugalsky. Vážený pán predseda, e, dámy poslankyne, páni poslanci, je pre mňa veľkou cťou byť tu dnes e, v tomto Dome európskej demokracie. Ďakujem za príležitosť že pred vami môžem vyjadriť svoje myšlienky a odpovedať na vaše otázky. Teraz prejdem do angličtiny. Môj príbeh je európskym príbehom. Narodil som sa v krásnom eh, meste na juhu Portugalska, kde eh, väčšina eh, rodín mala značné ťažkosti od vtedy tento region mal obrovský e, prospech e, vďaka e, činnosti svojich obyvateľov, ale aj vďaka použitiu nástrojov európskej solidarity. Keď som vyrastal, videl som bezprostredne, akú životne dôležitú úlohu zohráva Európa pri konsolidácii mladého demokratického zriadenia. Tak tomu bolo v Grécku, v Španielsku Videl som, ako Portugalsko dokázalo využiť viaceré príležitosti na zabezpečenie hospodárskeho rastu a sociálneho štátu vďaka európskej integrácii. Môj život bol poznačený e, e, geografickou mobilitou, alebo, ale aj e, e, mobilitou e, spoločenskou s, smerom e, e, nahore a to umožnila e, demokracia Európska únie. Som e, e, za to vďačný, vďaka tomu človekom, občanom a politikom. Zo svojho rodného mesta som sa presťahoval do hlavného mesta Portugalska vďaka mm, tomu systému školstva, ktorý demokracia urobila všeobjímajúcim Cieľom e, mojich rodičov bola e, zabezpečiť, aby deti sa dostali na vysokú školu a to sa podarilo. Nikdy sa nevedeli predstaviť, že príde deň, keď jeden z ich detí sa presťahujú z Lisabonu do Parížu vďaka e, jednomu z najskvelejších projektov európskej integrácie, vďaka programu Erasmus. Erasmus e, znamenal e, okamih, ktorý definoval môj neskorší e, život a život viacerých predstaviteľov mojej generácie. Bol som jedným z prvých predstaviteľov Portugalska, ktorý mal z toho osoch. A teraz niekoľko slov po francúzsky. Chcel by som ešte povedať niekoľko slov po francúzsky, pretože francúzsko je tiež trochu mojou krajinou. Vo Francúzsku som vyštudoval, vo Francúzsku som začal svoju profesionálnu kariéru inžiniera a vo Francúzsku som sa zoznámil so svojou manželkou a tam som sa oženil na radnici 15. Francúz, e, parížského obvodu. Potom som sa presťahoval do Spojených štátov, kde som pokračoval v štúdiách a získal som úpln, úplne nový pohľad na to, čo to znamená byť Európánom, keď ste vzdialení, keď ste ďaleko od Európy. E, podstatne jasnejšie si e, uvedomujete mnohé veci. To, e, aké jedinečné sú európske hodnoty a kultúra, ktorú musíme zachovať pre našich detí. Potom som sa presahol z Bostonu do Londýna kde sa narodili e, e, dve z mojich troch detí a tam som e, žil 4 roky e, v jednom z najprekrasnejších a najživších e, miest v Európe. Potom som sa vrátil e, do Portugalska, som riadil spoločnosti, som vytváral svoje vlastné podniky, ktoré zase tvorili pracovné miesta, ekonomické príležitosti. V roku 2011 ma zvolili do portugalského parlamentu a neskôr som sa stal ministrom tam som bol v stave pomôcť e, Portugalsko počas našej vnútroštátnej kríze a celoeurópskej krízy. Takže ctení e, poslanci, môj príbeh je európskym príbehom. Dnes e, som predstúpil pred tento výbor a uchádzam sa o vaše schválenie, aby som mohol otvoriť novú kapitolu a aby som mohol slúžiť a vrátiť Európe to, čo mi poskytlo počas viacerých rokov som odhodlený spolupracovať s vami s tým, aby sme zabezpečili e, stabilný e, e, pokrok európskeho projektu. Vážne pán predseda, ctení poslanci, ako viete, dezignovaný predseda komisie Jean-Claude Juncker mi pridelil oblasti výskumu, vedy a inovácií. S veľkým nadšením som sa chopil tejto príležitosti, pretože som si vedomý toho, že aby som e, mm, uskutočnil e, tento program a zabezpečil dlhodobo držateľný hospodársky rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť v Európe, potrebujeme pevné základy v oblasti inovácií a skvelých výsledkov e, v oblasti vedy a výskumu. Ak ma potvrdíte do tejto pozície, mm, stanovím si tri priority. Mojou prvou prioritou je zabezpečiť E, e, vytvorenie e, rámcových podmienok, ktoré umožňa využiť úplný potenciál európskej vedy, výskumu a inovácií. Dokážeme podstatne viac, ak budeme mať menej prekážok v oblasti výskumu a inovácií, ak budeme mať stále zväčšujúci sa potenciál prilákať nové talenty, ak umožníme všetkým členským štátom zabezpečiť e, napredovanie a využiť všetky príležitosti spoločného využívania e, podstaty inovácií na zlepšenie týchto rámcových podmienok musíme ukončiť a doplniť európsku oblasť výskumu a urýchliť inovácii v Európskej únii. Potrebujeme vylepšiť koordináciu v oblasti politiky, nami e, prostredníctvom lepšieho monitoringu a európskeho semestru. Taktiež potrebujeme e, využívať synergii v rámci e, Európskeho štrukturálneho investičného fondu na celoštátnej a regionálnej úrovni. E, musíme posilniť výskumnú kapacitu a inovácie vo všetkých členských štátoch. Taktiež budem veľmi opatrný, pokiaľ ide o, rodový rozmer tejto činnosti, pretože nejde iba o otázku spravodlivosti, ale pretože nemôžeme si dovoliť mrhať akýmkoľvek talentom. Mojou druhou prioritou bude e, splnenie cieľov e, programu e, Horizont 2020. Dnes sa nachádzame tu, pretože máme obrovské privilegium vďaka tomu, že v tejto oblasti sú rozsiahle zdroje, najmä vďaka múdrym rozhodnutiam tohto parlamentu. Teraz treba zabezpečiť, aby 80 miliard prostriedkov e, určených na program 2000, e, Horizont 2020 sa využili čo najefektívnejšie. Zároveň musíme e, sa venovať programu zjednodušenia, kde sa nám podarilo už teraz dosiahnuť skvelé výsledky vďaka odhodlaniu komisára Gögen Queen a podpory parlamentu. Predovšetkým to umožní nám e, získať e, podstatne viac e, ľudí v oblasti výskumu a vedy. Aby sme naplnili cieľe programu Horizont 2020, musíme venovať osobitné osobitnú pozornosť s spoločenským zmenám, ktorým čelia naši občania. Realizácie inovačného investičného balíčka E, e, vývoj nových e, finančných nástrojov vrátane určených pre malé stredné podniky, väčší dôraz na energetickú účinnosť a nízkouhlíkovú energetiku, najmä na základe použitia obnoviteľných zdrojov energii. V tejto súvislosti chcem vyzvihnúť dôležitý príspevok sociálnych a humanitárnych vied. Viem, že to sú aj priority Európskeho parlamentu a že majú kľúčový význam e, pri e, realizácii hlavných e, priorít zvoleného predsedu komisie pána Junckera v oblasti podpory pracovných miest a rastu. Mojou treťou prioritou bude podpora hodnoty vedy a výskumu. Ide o základ postavenia Európy vo svete a potenciál e, v oblasti výskumu, vedy a inovácií. A to zase závisí od e, tvorivej slobody vedcov a výskumníkov najmä ktorý, e, tých, ktorí realizujú najpokrokovejšie výskumné projekty. Základný výskum považujem za ten prúd, ktorý naplňa rieky technológie inovácií. A práve preto tak jednoznačne podporujem E, Európsky, Európsku prepačte, výskumnú radu. Navyše umožní nám to vytvoriť e, novú generáciu mladých, talentovaných a dynamických e, vedcov a výskumníkov. Pri zabezpečení týchto troch priorít je nevyhnutné posilniť našu spoluprácu s celým svetom, a to tak, že budeme podporovať vedeckú diplomáciu a medzinárodnú spoluprácu. Vážny pán predseda, ctení poslanci, e, veľmi sa teším na vaše dnešné otázky. V prípade, že ma potvrdíte e, ako e, člena komisie, budem sa tešiť na skvelú spoluprácu počas nasledujúcich rokov. Keď som pôsobil v portugalskej vláde, pracoval som každý deň, každú hodinu a každú sekundu s tým, aby som odstraňoval prekážky, aby som zjednodušoval postupy a aby som vytváral nové príležitosti pre ľudí. V prípade, že ma potvrdíte, budem naďalej sa tak e, rovnako e, dynamicky a sústredenie pracovať, pretože dôverujem e, moci výskumu, vedy a inovácií. Môj dôraz bude na výsledky, výsledky a výsledky môj európsky e, príbeh a moje politické skúsenosti e, e, mi umožnili pracovať v rôznych inštitúciách a sektoroch. Som odstraňoval umelé bariéry a som presazoval reformu, ktorú tak zúfalo potrebuje Európa. Ak ma potvrdíte, som pripravený poskytnúť všetko všetku energiu a všetky moje zručnosti na prospech e, e, vedy, výskumu a inovácií, pretože je to základ dlhodobo držateľného hospodárskeho rastu v Európe a pre všetkých európskych občanov. Ďakujem veľmi pekne aj po portugalsky. Muito obrigado. Ďakujem veľmi pekne hm, kandidátovi na komisára. A teraz by sme začali prvé kolo otázok v mene politických skupín. Prvým je pán Kristian Eller za EPP. Pán eh, Moedas, vítajte v parlamente. A moja prvá otázka je takáto. Podľa nedávnej štúdie EP to, že sa Európe nepodarilo dobudovať e, priestor výskumu predstavuje stratu 9 až 10 miliárd eur ročne. Tá mala, tento priestor výskumu, európsky priestor výskumu mal byť hotový do konca roka, ale nebude. Takže z vašeho pohľadu, čo sú hlavné prekážky, aké sú vaše priority a čo môžeme urobiť na úrovni EÚ a čo musia urobiť členské štáty, aby sa tento cieľ dosiahol? Ďakujem. Takže poprosím o odpoveď. Ďakujem veľmi pekne za vašu otázku. Ja už som povedal a naozaj hlboko verím, že európsky výskumný priestor je zásadne rozhodujúci pre Európu. Nie len preto, že že veda, výskum, inovácie sú jadrom tohto projektu, ale tieto vec, ktorá sa týka celého, celého európskeho projektu. Výskumný priestor má znížiť prieka, prekážky, odstrániť prekážky, aby sme dosiahli lepšiu spoluprácu, lepší tok informácií. Ale teraz priamo k vašej otázke. Myslím si, že väčšina nástrojov, ktoré existujú na európskej úrovni, sú už vybudované to, čo nám chýba, je, ako to robiť s členskými štátmi, ako dosiahnuť, že sa budú tieto nástroje aj implementovať. Ja by som tu zdôraznil tri veci, ktoré považujem za úzke miesta pri tejto úlohe. Prvé je to, že potrebujeme lepšie zosúladenie medzi jednotlivými národnými programami výskumu. Prečo? Pretože sa musíme snažiť e, odstrániť fragmentáciu, duplicitu a preto to musíme urobiť. Po druhé, je tu jedna dôležitá vec a to je nedostatok transparentnosti, ktorý existuje pri napríklad e, výbere študentov na univerzity, ako aj vo výskumných centrách v Európe. To treba tiež riešiť. A po tretie, treba rozhodnúť aj rodový aspekt a bojovať proti rodovej nezrovnosti. A v roku 2015, do roku 2015, do polovice roku 2015 sa členské štáty zaviazali, že pripravia plán, harmonogram. A teraz treba zabezpečiť pán Eller, že tento plán sa bude aj realizovať. Ďakujem. Ďakujem. Ďalšia otázka je otázka od pána Carlos Zorinia, e, sociálny demo, soc, SAD. Rád by som chcel pozdraviť e, pána dezignovaného komisára. Vo vašom úvodnom vystúpení ste prejavili e, totálny loajalitu k programu Žana Kloda Junckera. A tento program je súčasťou záväzku mobilizovať 300 miliard eur na nové energetické modely a na oživenie Európy. Ale e, prekvapivo zároveň Európska rada chce zredukovať program a financovanie programu 2020, Horizon 2020, ktorý chce vlastne oživiť Európu a to e, uberá na dôveryhodnosti Junckera Ehm, boli by ste schopni, schopní presvedčiť radu, aby nie že škrtol, ale posilniť finančnú dotáciu programu Horizon 2020? Ehm, čo si myslíte, že môžete získať pre vedú výskum a inováciu z tohto rozpočtu? A napokon, aká je vaša stratégia pre prepojenie Horizontu 2020 ehm, s, modr- s, so zeleným programom, ktorý Európa potrebuje? Vážený pán poslanec, veľmi pekne ďakujem za vašu otázku a ďakujem e, za to, e, že ste mi dali príležitosť hovoriť po portugalsky a chcem vás aj osobne pozdraviť. Ako viete, e, zvolený predseda komisie Jean-Claude Juncker hovoril o 300 miliardách ako o projekte, ktorý, tak ako to bolo potvrdené aj pod predsedom Katajnenom, a ja si myslím, že to je veľmi dôležitý balíček pre budúcnosť. A pokiaľ ide, ak sa potvrdím v tejto funkcii, tak mojou funkciou bude presne toto. Pokúsiť sa o to, dokázať, že inovácia, veda a výskum je nevyhnutnou stavebnou súčasťou budúcnosti rastu. A prečo? E, keď sa pozrieme medzi 1995 e, až 2007 72 rastu v Európe. E, za, ten, za to sme vďačili inovácii. To znamená, že toto je skutočne základný prvok tohto balíčka 300 e, miliárd eur a ja som tu na to a ja tam budem na to, aby som E, o to bojoval a sa toho zastával. A keď sa pozrieme do budúcnosti, tak sa musíme pozerať naozaj v perspektíve budúcnosti a musíme sa pozrieť, ako Európa tieto body vníma. Už e, veľa rokov poznám túto situáciu. E, pán poslanec, poznám aj vás a viem, že sa dlho venujete významu inovácií. Písali ste v Portugalsku o týchto témach a toto posolstvo, ktoré ste vy, pán poslanec, začali pred mnohými rokmi v Portugalsku presudzovať, tak to bude aj moja línia v budúcnosti. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Hans Olaf Henkel za ECR. Pán e, Modas odpoveda, e, kladím vám otázku tu zozadu, dúfam, že to neberiete osobne. Ale povedali ste niekoľko priorít, ktoré sú podľa mňa všetky správne, ale chýba mi jedna. Dokonca, aj keď by sme všetko spravili, to, čo plánujeme v Európe urobiť, tak by to pokrývalo len 6 celkových výdavkov na výskum a vývoj pretože mnohé náklady musia znášať krajiny, investície robia krajiny. Chcem sa spýtať, čo robíte preto, aby štáty naozaj vyčerpali príspevky na výskum a vývoj, ktoré prislúbili už dávno, len niekoľko európskych krajín to robí. Švajčiarsko, <laughs> pardon, Švajčiarsko samozrejme, ale mal som na mysli Švédsko, Fínsko a podobne. Takže toto je moja otázka. Nemyslíte si, že potrebujete ďalšiu prioritu a to je presvedčiť národné vlády, aby plnili to, čo slúbili? Ďakujem, e, pán Henka, veľmi pekne za vašu otázku. Myslím, že ste poukázali na veľmi dôležitý aspekt a to je skutočne v centre tohto portfólia, to je, ako môžeme spolupracovať s členskými štátmi, ako môžeme odovzdať posolstvo kľúčového významu výskumu, vedy a inovácií. Ja som hovoril o tých číslach, ktoré ukazujú, že medzi rokom 1995 a 2007 62 rastu Európy bolo v dôsledku vedy, výskumu a inovácií v Európe. Takže keď si pozrieme program, ktorý máme v tomto portfóliu Horizont 2020, tak sa musíme snažiť nájsť spôsob, aby sme e, dosiahli tú správnu rovnováhu s ostatnými programami ako štrukturálne programy. Aby sme posilnili ten význam prínos inovácií, musíme nájsť spôsob, ako zosúladiť agendu na úrovni krajiny Máme projekty v infraštruktúre, ktoré by sa mali využívať v celej únii ako zdroj, pretože ak Európa má mať politiku, ktorá je európska, tak je to naozaj vo výskume, vývoji a inováciách, kde aj štáty zohrávajú svoju úlohu, ale ide o to, aby sme využili naše schopnosti, navštívili jednotlivé štáty a vysvetlili im ten kľúčový význam tejto oblasti. Preto chcem povedať, že úloha tohto portfólia by mala byť ešte väčšia, ešte silnejšia na európskej úrovni v rámci európskeho semestra. Je to niečo, čo už máme, ale musíme robiť ešte viac. Ďakujem.